ste to a hlasujme zajtra v prospech plného presadenia vnútorného trhu so službami predsedajúca. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne e, všetkým, ktorí sa zúčastnili do diskusii. Diskusiu ukončujeme a budeme hlasovať o správe Koráca Build zajtra na poludne. Teraz sa dostávame k poslednému a ďalšiemu bodu na dnešnom programe rokovania a síce správa Legrip ohľadom Európskeho colného kódexu. No a poprosila by som našu spravodajkyňu, aby sa k tomuto vyjadrila. Na úvod má 4 minúty. Pani Legrip, nech sa páči. madame euh, la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán komisár, drahí kolegovia. Stretli sme sa dnes večer, to by sme diskutovali o texte mojej správy, pokiaľ ide o colný kódex údia, takisto aj pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila na základe trialógu a našich rokovaní v rámci vašeho oddelenia, pán komisár, za, za účastie predsedníctva v rámci roku 2013. Najprv by som chcel poďakovať všetkým kolegom z tejto rokovacieho týmu, hlavne predsedovi Harberovi, Malcolmovi eh, Halmorbovi, eh, predsedovi našej skupine za účasť na týchto rokovaniach, takisto aj za oddelenia zástupcov Európskeho parlamentu, Cyperského predsedníctva, Litovského predsedníctva. Všetci sme naozaj vložili celé srdce na to, aby sme za tieto, týchto niekoľko intenzívnych mesiacov k tomu prispeli a spoločne sa nám podarilo dostať k efektívnemu eh, kompromisu 29. maja tohto roku. Výbor pre vnútorný odtrh jednomyselne odhlasoval tento náš kompromis. E, e, colná únia má dôležitú úlohu pre Európskej únie. Je to e, zásada od rímskej zmluvy. Je to naozaj pilier, na ktorý sa opiera fungovanie jednotného trhu, na ktorom v princípe funguje mnohé politiky a jeho teda úspech a efektívnosť sú naozaj veľmi dôležité pre všetky členské štáty. Touto reformou, ktorú teda dúfam, že presadíme, budeme musieť zajtra teda dúfam, že odhlasujeme, budeme sa snažiť eh, eh, zabezpečiť v eh, celnej oblasti ozajstnú omladujúcu kúru. Drahí kolegovia, eh, budú to hlboké zmeny, ktoré sa vlastne eh, za 20 rokov odohrali veľká globalizácia, technologický pokrok, technický pokrok, takisto veľké zmeny, pokiaľ ide o výzvy, ktoré musíme čeliť, či už ide o technologické veľké rizika, teroristické rizika, hygienické eh, a zdravotné problémy, takisto pašovanie tovaru a tak ďalej. Môžem citovať ešte aj ďalšie. Modernizácia, zjednodušenie, pragmatizmus, flexibilita, adaptácia členských štátov. Toto sú zásadné slova pre eh, implementáciu eh, tejto eh, reformy. Toto je všetko, čo sme chceli zabezpečiť, aby sme mali z toho všetci prospech, eh, aby eh, tie rôznorodé praktiky, ktoré existujú medzi jednotlivými členskými štátmi, boli harmonizované, aby všetko toto zabezpečilo modernosť ako aj efektívnosť tohto systému. Toto bola naša úloha. Medzi najdôležitými pokrokmi, ktoré sú tu, spomenieme tie najdôležitejšie, ide o, o vytvorenie celného systému bez papiera. To sú hlavné pokroky, pokiaľ ide o ďalej, e, ktoré sa týkajú registrovaných hospodárskych subjektov. To je veľmi dôležité takisto aj e, e, fluidný tok informácií medzi hospodárskymi subjektami a colnými úradmi. My chceme z colnej únie EU urobiť taký niečo, čo bude mať naozaj k dispozícii veľmi flexibilný nástroj, pretože ide o stále globálnejší svet Eh, preto chceme zaviesť eh, nástroj vzájomného uznávania a ešte by som tu spomenula tie veľké pokroky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Eh, dohodnutá reforma, pokiaľ ide o dočasné uskladnenie tovaru, aby sme zabezpečili oveľa väčšiu flexibilitu hospodárskym subjektom, pokiaľ ide o tok tovaru. Pre tieto nástroje potrebujeme však zabezpečiť aj iné veci, iné kroky pretože od roku 2008 sme tu mali e, colné prostredie, ktoré moc nefungovalo od e, započatia hospodárskej krízy. A teraz sa už blížime k cieľu, už sa blížime k tomu, kedy text, ktorý e, reformuje celnú úniu, bude potrebovať oveľa viac voluntarizmu, aby sme úplne doplnili všetky tie mechanizmy a vytvorili ich nové, ktoré chceme zabezpečiť eh, spoločne s komisiou. Ide o eh, eh, vnútorný trh všetkých aktérov, všetky nástroje, ktoré nám pomôžu čeliť globalizácie tak, aby sme mali všetci z toho prospech. Avšak my nechceme teraz e, opúšťať od našich princípov, ale chceme zabezpečiť vysokú záruku, vysokú bezpečnosť nášho vnútorného trhu, našich spotrebiteľov, aby sme e, plne e, a vážnou nohou vkročili do 21. storočia. Chcem zdôrazniť jeden bod, ak mi dovolíte, pani predsednička implementácia tohto modernizovaného celného kodexu v nasledujúcich týždňoch bude taká dôležitá, ako je to hlasovanie, ktoré sa, by sa malo odohrať zajtra. My sme si stanovili rámec a takisto aj semer, cieľ. Preto sa snažíme urobiť čo najlep- to najlepšie pre Eh, colnú modernizovanú úniu a tento modernizovaný colný kódex. Ale preto potrebujeme všetky technické nástroje, všetky tie konkrétne praktické detaily, eh, za ktorými niekedy môžeme síce nájsť eh, takého mm, diablika, ale na druhej strane potrebujeme, aby všetky súčasnené strany boli zúčastnené k tomuto, aby sme zabezpečili absolútnu transparentnosť, tak pri diskusii, ako aby aj táto diskusia nám zabezpečila optimálny výsledok. Nepochybujem, pán komisár, že sú to už smernice, ktoré ste implementovali v rámci vašich oddelení a že experti z členských štátov e, budú k tomu pristupovať v tom istom duchu. Myslím, že všetci budeme pracovať spoločne, aby sme toto dosiahli. Ďakujem. Merci, madame Le Grip. Ďakujem veľmi pekne, pani Le Grip. Teraz pán komisár Semeta, vyťajte medzi nami a máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca, vážená pani spravodajkyňa. Vážení poslanci, a poslankyne, nové nariadenie ohľadom Európskeho colného kódexu, o ktorom dnes večer diskutujete, je dobrým príkladom toho, <clears throat> ako efektívne, dobre pripravené a dobre zorganizované môžu byť medzi inštitucionálne diskusie a rokovania. Preto všetkým by som chcel vzdať hold pánovi Harborovi a pani Krip za veľmi pozitívne nasadenie a veľmi efektívne konanie. Rešpektovali všetky časové možnosti, ktoré sme mali v rámci vráteného návrhu a opätovného rokovania, aby sme dokázali prirokovať eh, veľmi efektívne všetky nevyhnutné úpravy v tomto colnom kódexe, o ktorých sa mnohí domnievali, že nie sú časovo zrealizovateľné. A stihli sme to na čas. Veľmi veľa ľudí pochybovalo o tom, či to dokážeme vyriešiť aj mnohé problémy v rámci MCC. To všetko sa podarilo vyriešiť v všeobecnej spokojnosti všetkých inštitúcií, vrátane dočasného skladovania a aj dokonca v rámci dočasných záruk. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ten súčasný konečný produkt je lepší než pôvodný originál. Dovolte mi zdôrazniť tri základné, ale niekedy opomínané a zabudnuté princípy. A síce sú to témy, ktoré tento spoločný colný kódex e, vytesáva do kameňa v porovnaní s predchádzajúcou verziou. V prvom rade je to úroveň právnej istoty. A to síce tým, že priamo do základného právneho aktu e, dávame jednotlivé spoločné princípy, ktoré budú uplatňovať uniformné aplikovanie tohoto spoločného colného kódexu. Tu by som chcel zdôrazniť aj zlepšenú rovnováhu medzi potrebami toho, aby colné úrady naplňali svoju misiu a zároveň, aby sme dokázali poskytnúť adekvátne záruky dôveryhodným obchodníkom. <clears throat> po druhé, Osobitnú pozornosť sme e, prikladali bez e, papírovému prostrediu v oblasti colnej správy a colného vybavovania. To je kľúčové v porovnaní so súčasnou právnou situácií, kde e, systém paperless, čiže bez papierov, nie je realitou alebo nie je uplatňovaný rovno, rovnomerne všade. Komisia si myslí, že nové prostredie ušetrí veľmi veľa času pre obchodníkov. Nuž a po tretie je to potvrdenie nevyhnutného partnerstva medzi colnými úradníkmi a legitímnymi obchodníkmi. To je práve zodrkadlené v miere väčšej e, visibility, ktorú dávame autorizovaným ekonomickým operátorom a tým benefitom, ktoré môžu požívať. Opäť to je niečo, e, na čo sme sa všetci predtým zhodli, ale v súčasnosti to nie je adekvátne zohľadnené v tej legislatíve, ktorá platí. V rámci spoločného colného kódexu máme silný právny základ, ktorý podporuje kontinuálny rast tohoto partnerstva počas nadchádzajúcich rokov. No a v konečnom rade musíme si pripomenúť, že spoločný colný kódex sa musí presunúť zo základného právneho aktu k jednotlivým vykonávacím predpisom. Môžem vás ubezpečiť, že komisia bude informovať parlament ohľadom jej prípravnej práce v prípade budúcich delegovaných a vykonávacích aktov. Komisia za zároveň zavezuje k tomu, že zaviaže alebo že zapojí aj členské štáty obchodných expertov do prípravy týchto vykonávacích aktov a to v procese transparentného prípravného procesu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďalej vystupí pani Muscardini. Nech sa páči. Pán Muscardini. Hm, ďakujem pekne, pán komisár, pani predsednička. Nakoniec budeme hlasovať o správe, ktorá je veľmi potrebná ohľadom tejto reformy, aby sme sa vyhli všetkým tým nerovnováhám, ktoré fungujú v rámci jednotného trhu, pokiaľ ide o sektor colníctva, pretože tieto čo škodia spotrebiteľom, ako aj ďalším sektorom. Viackrát sme už zdôrazňovali, že nemôžeme mať jednotný trh, ktorý funguje korektne, ak existujú rôzne pravidla um, za jednotlivými hraniciami, rôzne otvorenie, rôzne systémy kontroly, rôzne hospodárske subjekty, ktoré sú buď oficiálne schválené a dru- schválení a druhí, ktorí sú neoficiálne schválení. Uh, a takisto aj rôzne situácie, pokiaľ ide o DPH Eh, veľké severné eh, právomoci a teraz rozdiely medzi eh, južnými krajinami. Toto všetko ešte zúrazňovalo tú nerovnováhu. Nebudeme mať voľný trh, keď nebudeme mať takúto revíziu colných noriem. A preto, ak chceme zabezpečiť blaho spotrebiteľov, nemôžeme to ponechať bez reformy colného sektora. Dúfajme, že to bude veľmi rýchle a že to bude spoločné. Ak chceme zabezpečiť blahobyt byt našich občanov a zabezpečiť hospodársky výrobný eh, rast, eh, bojovať proti falšovaniu podvodom, tak musíme vsadiť na modernizáciu colného kódexu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa dostávame k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. V prvom rade vystúpi pani Jazloviecka, ktorá vystúpi v mene európskych ľudovcov. Máte dve minúty, nech sa páči. Pani predsedajúca, ďakujem pekne. Tento dokument nie je len základným e, právnym aktom v oblasti celnej únie, ale takisto je potrebné, aby bolo vnímaný ako jedným z nástrojov, ktoré by mohlo zlepšiť e, konkurencieschopnosť vnútorného trhu Európska správa Európskeho parlamentu zdôrazňuje cieľ, ktorý zlepšuje podmienky pre jednotlivé podniky. Celná únia je pevným článkom vnútorného trhu a len keď budú zjednodušené postupy, tie potom umožnia plné využitie potenciálu tohto vnútorného ktorého tiež správa poukazuje na to, že bolo byť potrebné, aby sa vo všetkých 28 krajinách rovnako uplatňoval celný kódex. A tiež je potrebné zabezpečiť aj e, podporu elektronické spracovania údajov, ktoré majú viesť k zniženiu nákladov. A tým, Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Tiež eh, je treba podporiť eh, návrh eh, spravodajkyne pani Legrib, aby vznikol systém, kde podnik alebo firma bude musieť predkladať informácie celým orgánom len jedenkrát a to by bolo možné vďaka využitiu moderných informácií činných systémom a takýmto spôsobom sa zabezpečí aj rovnaká kontrola na vysokej úrovni. Ďalším prvkom je zavedenie novelizovaný systém e, schváleného hospodárskeho subjektu a týmto to bude umožňovať týmto schváleným subjektom e, zjednodušený postup. Aj to všetko bude v súlade s e, právom. A tiež je svoju pozornosť si zasluhuje aj to, že správodaj Kíňa eh, sa nesnaží len o prispôsobenie sám predpisov Lisabonskej zmluve, ale vníma colný kódex ako niečo, čo má veľmi veľký význam na vnútornom trhu a jeho uplatňovanie bude mať pozitívny vplyv na hospodársky rast Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Rapti. Pani predsedajúca, teraz je nastal dobrý, č, alebo je vhodná doba na to, aby sme um, sa venovali modernizácii colného kódexu. Ďakujeme pani Le Grip, aj predsedovi výboru IMKO, ktorý vynikajúco viedol trialóg, ktorý viedol k vynikajúcemu vyváženému právnemu textu, ktorý pomôže občanom Európy. Veľmi dôležité je, aby občania Európy chápali, že tento táto legislatíva, ktorá je veľmi vysokotechnická, je niečím, čo pomôže občanom priamo, pretože táto legislatíva veci zjednoduší, podporí e, firmy v časoch krízy. My ich musíme chrániť tým najlepším a najefektívnejším spôsobom a počas krízy takáto právna úprava bude napomáhať aj občanom, najmä v v takých otázkach ako napríklad e, obeh nebezpečných tovarov a podobne. Takže my konáme, e, uvedomujeme si, aké sú rôzne problémy vyplývajúce s rôznymi e, systémami medzi jednotlivými krajinami a že potrebujú systémy modernizovať. Teraz budú potrebovať čas, aby sa mohli prispôsobiť, ale v tých krajinách, kde už došlo pokroku, tí budú môcť pokračovať ďalej v implementovaní svojich dobrých postupov a ostatné členské štáty potom môžu mm, odpozerať to, čo sa im podarilo. A to, takže toto všetko určite pomôže v súčasných e, časoch, keď chceme dosiahnuť e, skutočný spoločný vnútorný trh. Teraz pán Rinaldi. Eh, no? mm, chcem sa pridať eh, k kolegovi Raptimu, takisto pani Muscardini a tak ďalej, eh, ktorí predo mnou hovorili. Myslím, že toto je veľmi dôležité, čo môže pomôcť spoločnostiam ako aj občanom, pretože do, do Gana Váno, to je perská, perská veta, vlastne Dogana vlastne ako colnica pochádza sa štiny. Častokrát to bolo systém, synonymum e, čakania, pretože ešte aj teraz to predstavuje určité čakanie, ako aj náklady pre naše spoločnosti. Nie sú to e, časy alebo náklady, ktoré sú rovnaké, častokrát sú to administratívne záťaže, ktoré predstavuje a teda potrebné naozaj na to vynaložiť prostriedky a takisto niekedy aj dni alebo týždne predtým, než sa podarí k tovaru dostať. Častokrát Eh, podnikatelia musia, eh, keď už dostanú ten tovar ku ním, konečne sa im môžu vydýchnuť. Takže táto práca na novom eh, colnom kodexe Európskej únie je naozaj veľmi vážna, veľmi dôležitá. Myslím si, že bude to veľmi, je to veľmi dôležité, dôležité čo vykonal Európsky parlament na pôde trialógu a takisto aj všetky tie úpravy, ktoré e, modifikujú e, ten pôvodný návrh, je potrebné využiť e, inovácie v rámci IKT, pretože to môže eh, zabezpečiť úspory a takisto aj zjednodušenie a tiež aj eh, tie prechodné obdobia, ktoré môžu byť udelené kvôli špecifickým eh, dôvodom. Toto je veľmi dôležité, avšak je potrebné, aby sme mali uniformovaný prístup v rámci 27 členských štátov, pretože inak by sme mali, ako to povedala pani spravodajkyňa veľmi správne, bude to ešte oveľa väčší rozdiel medzi krajinami, ktoré sú vpredu a ktoré ktoré zaostávajú a nemôžeme ešte tento rozdiel prehlbovať. Je potrebné naozaj mať jednoduché jednotné eh, prehlásenie pre dočasné uskladnenie, takisto aj pre eh, prepustenie tovaru do obehu eh, a je potrebné zabezpečiť, aby colné úrady mali tiež prístup k tomuto tovaru. Je takisto aj úprava, ktorá bola predložená Európskym parlamentom, je veľmi dôležité. Je takisto dôležité preskúmať tú myšlienku, ktorá bola predložená výborom pre medzinárodný trh ohľadom toho pilotného task force, ktorá by bola spoločná a myslím, že na Eh, úrovni EÚ by sme mali mať jednotný colný eh, úrad, ktorý by zastrešoval všetky colné úrady v rámci členských štátov. Máme členské štáty, ktoré majú hranice s tretimi krajinami a eh, tieto prekažky sú iné ako tie v rámci vnútri. Toto by bola jedna z realizácií, ktoré by ukázala, že Európa v určitých prípadoch je naozaj výhoda pre celú spoločnosť. Ale začneme najprv teda pracov na tom celnom kodexe. Biela, a potom ICR. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Bielan. Spoločný vnútorný trh by mal pre vnútorný trh a jeho colný e, kódex by mal, by mal pomáhať e, hospodárskému rastu. Však je potrebné mať takéto predpisy colné, aby podniky nemuseli niekoľkokrát opakovať e, tie isté postupy, ktoré súvisia s ich obchodnou činnosťou. A jednotlivý systém, elektronický systém by potom mohol prispieť zniženiu nákladov tiež e, malo by to mať vplyv potom aj na ceny výrobkov, čo je tiež v zájme konzumentov, spotrebiteľov. Tiež je potrebné z, e, lepšie z, detalizovať e, systém schváleného hospodárskeho subjektu, aby mohli potom jednoduchšie, aby mohli byť potom predmetom zjednodušenej legislatívy. Tiež je tu potom otázka colných eh, deklarácií, aj osobitných celných deklarácií. Tiež toto treba odstrániť, pretože to je celý eh, systém colného konania predlžuje a treba odstrániť všetky tie interpretačné ťažkosti. Taktiež predseda, ďakujem pekne. Teraz eh, pani Gebhardt, ďakujem pekne pani predsedajúca. Cieľom reformy Európskeho colného kódexu bolo zjednodušiť postup celného konania, celného odbahovania, tiež aby bol aj zmodernizovaný, aby bol jednoduchší pre podniky, aby sa mohli presadiť nové elektronické technológie a to bol aj um, dobrý motív Európskej komisie, čo sme aj tu v Európskom parlamente vítali. Avšak sú tu niektoré body v návrhu komisie, ktoré tento cieľ trochu ohrozovaný. Ja konkrétne mám, uh, hovorím o návrhu, ktorý, na pravidlá, ktoré sa týkajú určenia pôvodu a preferenčného pôvodu tovaru najmä tiež keďže toho z, o, z obchodnej činnosti vlastne medzi Európskou únie a ostatnými členskými štátmi a tu je to, čo sme doteraz dosiahli, čo už bolo potvrdené aj Európskym súdom, sa to teraz ohrozuje. Myslím si, že tu teraz e, sa vytvárajú osobitné náklady, sú tu rôzne povinné, povinnosti, ktoré zvýšujú náklady a tomu sme mohli zabrániť. Preto by som chcela poďakovať aj pani spravodajkyni Le Grip, ktorá tiež povedala, že to sa musí robiť inač. Ja si myslím, že teraz budeme rokovať e, s s, alebo v rámci rokovaní s radou sme dosiahli kompromis, na ktorom sme pracovať ďalej, pretože tento um, je s, je, je dobrým, avšak e, ešte musíme pracovať, aby sme e, sa dopracovali k e, tomu správnemu celnému kódexu a my ako naša politická skupina môžeme túto správy podporiť, tak by sa to čo najskôr mohlo uplatniť v praxe, tak aby tento systém mohol čo najskôr fungovať. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pani Koferati. Pán Koferati. Ďakujem pekne, pani predsednička, tak ako to povedali tí kolegovia, ktorí predo mnou sa vyjadrili prichádzame k eh, veľmi pozitívnemu riešeniu tejto situácie, pretože po, to eh, je aj výsledok nie veľmi eh, ľahkých rokovaní a vďaka aj práce spravodajkyne, s ktorou som spolupracoval na časti a s časťou ďalších politických skupín. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, aký je status chváleného hospodárskeho subjektu, ktorý bude mm, mm, sa opierať o zjednodušené postupy, ale tak, ako už bolo povedané, Evelyn Gepard je naozaj dôležité, že eh, továrne preferenčného pôvodu by mali zostať vo for, eh, formulácii, ktoré je stanovené eh, v zmluve. Chcem povedať, že toto je jeden z takých prechodných bodov. Nie je také konečné rozhodnutie, ktoré by malo byť konkrétny cieľ, čo e, najväčšiu vystupovateľnosť akéhokoľvek produktu e, vyrobeného na druhom konci sveta. A ešte, pán komisár, vám chcem povedať jednu vec. Je potrebné posilniť kontrolu a dohľad zo strany komisie pretože ak chceme zabezpečiť jednotnosť v postupoch, v chovaní, spracovaní, ako na, vzhľadom aj zdroje, ktoré sú k dispozícii, Potrebujeme mať taký colný systém, ktorý by naozaj efektívne fungoval. My sme skončili alebo uh, si stanovili dôležité úlohy, ktoré by mali byť zabezpečené v rámci eh, colníc, avšak ak chceme zabezpečiť naozaj boj proti podvodom a takisto aj určitú ochranu, eh, je potrebné, aby naozaj toto všetko bolo zohľadené, keď sú tu problémy, ktoré veľmi ťažko môžeme e, predvídať alebo naprogramovať. Je potrebné si stanoviť sankcie, ktoré sú potrebné pre takéto prípady, keď ide o e, porušenie pravidel alebo keď e, tieto môžu mm, byť použité proti nekalému chovaniu. Takže je potrebné naozaj už začať, pretože tá normatíva, ktorú sme, na ktorej sme pracovali, aby mala čo najpozitívnejší efekt. Teraz sa posúvame do bodu Catch the Eye. A v prvom rade vystúpi pani Komi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani predsedajúca, chcem zablahopriať našim kolegom, zablahopriať pani Legrip, Chcem zablahopraviť aj našej spravodajkyni a všetkým, ktorí pracovali v tomto návrhu, pretože sme veľmi radi, že prepracované znenie colného kódexu únie, o ktorom práve hovoril pán komisár, tak ako, to, ako nás zaviazala spraviť Lisabonská zmluva a zmeny, ktoré zaviedla, viedli k tomu, že máme kódex, ktorý bude všeobecne uplatňovaný vo všetkých členských štátoch a tak bude môcť fungovať aj spoločný trh hladko a plynule. Súhlasím s tým, že je nevyhnutné uľahčiť a zjednodušiť všetky procedúry prostredníctvom počítačového systému a zároveň takýmto spôsobom vnesieme konkurencie, viac konkurencie, viac stimulov pre rast, a nové myšlienky, ktoré podporia rast a rozvoj. A takýmto spôsobom bude celý kódex efektívnejší a pružnejší a zároveň sa dostaneme aj k otázke štatútu hospodárskeho operátora a zároveň budú aj veľmi stručné a krátke procedúry pre produkty, ktoré nebudú spadať pod režim delegovaných aktov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Teraz má slovo pani Rojtová, nech sa páči. Ďakujem. Ja sa také chci vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja sa takisto chcem vyjadriť, pretože je tu veľa pravidel jednotného od kodexu, ktoré je naozaj moderným nástrojom na dokončenie vnútorného trhu. Okrem toho to zníži byrokraciu, umožní riešiť celý rad eh, záležitostí cez eh, jednotný elektronický systém. Podnikateľ môže komunikovať eh, z miesta svojho sídla, aj keď vážený tovar je uložené u celných orgánov iného členského štátu. Poctiví a preverení podnikatelia, ktorí splnia podmienky k registrácie, dokonca budú mať ľahší a jednoduchší dovoz tovaru, čo nakoniec zniží ceny pre koncových spotrebiteľov ale hlavne systém uvoľní kapacity colníkov, takže sa budú môcť podrobnejšie venovať podozrivému e, tovaru nedôverných dôvozcov. Na druhej strane kodex stanoví orgány pre stanovia záväzné časové limity pre dozorné orgány pre preverenie tovaru. Tieto a ďalšie zjednodušenie postupov ocenia samozrejme aj malí a strední podnikatelia. Ďakujem za skvelú legislatívu. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Harper, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako predseda výboru by som chcel poďakovať Le Lekrip, všetkým teneným spravodajcom, ktorí s ňou pracovali myslím tým predovšetkým aj na zamestnancov nášho výboru, tí možno nepočúvajú dnes večer, ale treba povedať, že za týmto dielom je obrovský kus práce, ktorý sme museli vykonať, aby sme do, sa dopracovali k tomuto návrhu. Chcem poďakovať aj írskému predsedníctvu v ich neprítomnosti, lebo nebolo by to možné bez ich obrovskej a náročnej práce. Najmä tie veľké konania a obsiahle konania, ktoré sa týkali delegovaných a vykonávacích aktov, ako aj počerkal pani Gebhardt v jednom konkrétnom prípade, ale týkal sa to aj ďalších najslabších. To nie sú len technické témy, ale aj veľmi dôležité a citlivé politické témy. Chcem teda poďakovať vám, pánovi komisárovi, ale aj vášmu týmu, ktorému vedol, ktorý vedol pán Zelinský, za vašu prácu. A vy ste nám zdali hold tým, že ste povedali, že súhlasíte s tým, že máme v rukách lepšiu smernicu než tú, ktorá bola na začiatku. Ale toto je len začiatok, vážení kolegovia. Práve prebehla diskusia o smernici o službách to je téma, ktorú sme sledovali už od roku 2006, keď e, pani Gebhardt a ja sme na tejto téme pracovali. V prípade colných orgánov tu musíme naozaj zachovať implementáciu nového colného kódexu a to, čo sme vložili do novej smernice, veľmi pevne v politickej doméne a teda aj v rukách tohoto parlamentu. Musíme vyvíjať neustály nátlak na členské štáty, aby investovali do toho a implementovali tieto opatrenia. Ako ste povedali viacerí, to je kľúčové preto, aby fungoval spoločný trh a zároveň je to veľmi dôležité aj pre spotrebiteľov spotrebiteľov a pre občanov. Ako hovorila veľmi elegantne pani Muscardini, tieto témy, ktoré súvisia s, fal- s falšnými produktami a bezpe- nebezpečnými produktami, sú veľmi úzko spojená s efektívnou colnou správou. Čím účinnejšia bude byrokratická správa, tým viac času budú mať na to, aby nás dokázali chrániť pred takýmito produktami. Všetkým veľmi pekne ďakujem Teším sa na veľmi komplexnú a všeobecnú podporu pre tento návrh od nášho výboru zajtra pri hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne, slovo má pán komisár Šemeta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Vysoký záujem, ktorú, ktorý prejavil eh, tento parlament spoločnému colnému kódexu, poukazuje na to, ako veľmi dôležité, dôležitý je colný režim pre celú Európsku úniu, pre podniky, ale vo všeobecnosti aj pre spoločnosť ako takú. Schválenie základného aktu je vždy dôležitým krokom pre každú politickú oblasť. V oblasti colnej správy oznámenie komisie ohľadom stave colnej únie počiarkuje dokončenie a modernizovanie colnej legislatívy a to je prvý dôležitý krok, aby sa nám podarilo dosiahnuť naše ciele a síce do roku 2020 zabezpečiť reformovanú, robustnejšiu a zjednotenú colnú úniu, ktorá bude zabezpečovať rovnakú vysokú kvalitu služieb v rámci celej Európskej únie. Som presvedčený, že tento nový spoločný colný kódex umožní colníkom zlepšiť svoje služby, zlepší prístup dôveryhodným obchodníkom a ochráni našich občanov pred všetkými rôznymi typmi rizik a hrozieb. Takýmto spôsobom sa budeme môcť lepšie spoliehať na colné služby, aby pracovali vo svojej diskrétnej, ale kľúčovej práci. A zároveň e, budú poskytovať túto činnosť efektívnejšie a účinnejšie. Opäť by som rád poďakoval Malcolmovi Harborovi za jeho vynikajúcu spoluprácu pani Legrip za jej vynikajúci prínos a prácu a všetkým tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu prácu, pretože toto bola naozaj mimoriadne e, náročná, zložitá a obsiahla zložka. A naozaj veľmi ocenujem, že sme dokázali nájsť kompromisy v takých veľmi dôležitých témach, ako je colná únia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pán komisár, za vaše milé slova v mene mojich kolegov, hovorí pani predsedajúca. Teraz odozdám slovo našej spravodajkyni pani Le Grip. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som teraz chcela poďakovať všetkým, všetkým rečníkom, ktorí sa vyjadrili v rámci tejto diskusie. Kvalita našej výmeny je veľ, bola veľmi stručná, ale veľmi hutná, takže ukazuje to na veľmi vážny záujem, ktorý prikladáme všetci posilneniu colnej únie a takisto zlepšeniu colných postupov v rámci nášho vnútorného trhu. Veľmi dobre si uvedomujeme, že je to jeden z kľúčov pre rast a pre konkurenciaschopnosť našich e, európskych ekonomik. Viacerí kolegovia zdôrazňovali potrebu mať jednotný systém pre 28 členských štátov, ja absolútne súhlasím s tým, už som to už povedala, že je to naozaj to zásadné, najzásadnejšie e, snažiť sa dostať k tomu, aby sme mali taký celoeurópsky jednotný e, colný systém, zlepšenie efektivity, zjednodušenie e, zníženie eh, byrokratickej eh, administratívnej záťaže, byrokracie pre podniky. Toto je niečo, čo môže pomôcť eh, nastoliť konkurencieschopnosť európskych podnikov. Nikdy nestracajme zo zreteľa tento cieľ. Na záver by som rada povedala, že Určite niektorí rečníci sa tiež tak vyjadrili. Tá otázka, táto celná otázka sa môže stať byť troška takým mm, veľmi, techn, veľmi technickou záležitosťou, veľmi technokratickou, suchou záležitosťou v skutočnosti. A po 18 mesiacoch parlamentnej práce som si uvedomila, že mm, táto colná téma sú, je pritom v strede ekonomických ako aj priemyselných e, záujmov Um, celej EÚ, takisto aj finančných záujmov našej únie, pretože poznáme už dôležitosť práve uh, colných tarif, ale takisto sa týka aj ochrany záujmov našich spoluobčanov, našich spotrebiteľov, Bezpečnosť preto by mala byť neustále posilňovaná v takomto svete, ktorý je konkurenčný, kde konkurencia je stále väčšia a väčšia. Preto dúfam, že Európsky parlament v nasledujúcich mesiacoch, pretože tá práca bude pokračovať, práca pre aplikovanie cez už delegované akty a teraz tá diskusia, ktorú spomenul už Malcolm Harmer, ktorá nás čaká, všetkých. Toto je veľmi dôležité, to je naozaj veľmi kľúčové a takisto ako tá predchádzajúca práca. Ja dúfam, že Európsky parlament bude môcť pokračovať v tejto práci a nestráciť sa sti, zo zreteľa dôležitosť tejto práce a ako aj svoju ostražitosť. Ďakujem pekne. Pani Le Grip, dámy a páni, hlasovanie o tejto správe bude zajtra o 12. hodine na obed. Týmto uzatváram dnešné zasadnutie a